ja wunderbar. Dobre, vítam vás tu na poslednom zasadnutí pred letom, ale dnes budeme musieť ešte porozprávať sa o niečom, o čom sme včera už rozhodli. Prosím, dajte si sluchadla. Nechcem pokračovať po anglicky. Včera večer na zasadnutí koordinátorov, to už ste dostali e-mailom, myslím, rozhodli, že zástup kyňa na načať druhou zastupkyňou v Nairobi bude Sarmine Ferhajen Maria Badia i Kučet. Myslím, 3, roka, 3 roky bolo, bola našou zastupkyňou. No a Sabine Ferhajen teraz spolu s ňou pôjde na fórum Internet Governance. Toto fórum, ako viete, ide na služebnú cestu alebo na zasadnutie do Nairobi. Prezidium rozhodlo, že len tri osoby môžu ísť. A dvaja boli e, vždy z ITRE a jeden z výboru KULT. Včera večer som mal informácie, že ITRE má dve miesta a, a jedno miesto dostala španielská poslankyňa z EPP jedno miesto bolo voľné. Eh, mysleli sme, že socialisti ešte neobsadili to druhé miesto a eh, mysleli sme, že čakajú na to, čo urobíme my. No a včera večer sme rozhodli, dokonca sme hlasovali, dokonca sme hlasovali a rozhodli sme o tom, eh, že Sabine Verheyen bude našou zastupkyňou na tomto fóre pre internet. Dnes ráno som dostala list od pána Rojla, ktorý bohužiaľ bol zaslaný veľmi neskoro a ktorý by pán Rojl dnes ani tak neodoslal, pretože tiež nemal informácie. Predsedníctvo parlamentu rozhodlo, no rozhodlo, že, a prečítam vám to, rozhodlo o tom na žiadosť politických skupín vo svetle politického významu udalosti a to povoliť ad hoc delegáciu troch členov, ktorú budú eh, nominovať eh, v rámci zájomnej dohody výbory ITRE a KULT a ktorá môže tiež eh, zahrňať člena STOA. Royal Royalovi povedali, že uh, mal by ísť aj člen stoa. No a teraz e, je tu problém. Ja som sa včera dozvedela, výbor ITRE ešte neobsadil mesto, je to druhé miesto, ale ja som sa dopočula, že to bude španielský socialista zo Stoa a ITRE, pretože jeden, kto bude druhým zástupcom ITRE, musí byť členom ITRE aj toho. Teraz sme tam, kde sme, socialisti sa stiažovali, no a včera sme rozhodli o nesprávnych podmienkach. No a ak by sme hlasovali podľa Dehontovho systému, bolo by to jasné že nemôžu ísť tri sociali- traja socialisti, ale že pôjde jeden alebo dvaja. Ale ak budeme takto pokračovať, do Nairobi pôjdu traja Španieli, španielský socialista od nás, ak to príjmeme, španielská socialistka, ktorá je v ITRE a STOA, a španielská poslankyňa EPP. Ja nemám nič proti Španielsku, ale toto fórum nie je žiadne španielské boisko a preto musíme byť opatrní. No dnes som hovorila s pánom Royalom, ktorý tiež nepoznal rozhodnutie predsedníctva, ako sme hovorili. No a povedal som, že včera sme zvolili pani Ferhojen a, chcel som, a povedala som mu, že e, socialistov v ITRE by mohol požiadať pani Badiu i Kučet, ktorá je tam tiež zástupkňou, e, opätovne nominovať. A tým by sme zabili dve muchy jednou ranou. Myslím, že je to úloha kolegov socialistov presvedčiť vlastných kolegov, že podpredsednička e, socialist, sociálno-demokratickej skupiny môže ísť nie je to miesto určené pre stoa. Hovorí sa tam, že možno, ale ja som rozhodol, že to nebude nikto zo stoa a Royal rozhodol podobne. No a teraz budeme musieť rozhodnúť o tom, čo urobíme pani Hannibal. You, um... Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja sa chcem spýtať, čo sa stalo E, pretože včera e, koordinátori odhlasovali nejaké riešenie a nedostali sme zatiaľ informáciu, teda ja sa znova na túto vec pýtam. E, myslím, že by sme skutočne túto vec mali preskúmať ešte raz, ale musíme najprv vedieť, čo sa vlastne stalo. Zatiaľ bolo vykonané len jedno rozhodnutie a to o tom, že ITRE vyšle člena za EPP. Zatiaľ nebolo odhlasované žiadne také riešenie, kde by niekto zastupoval STOA. Um, takže ja si pamätám, že včera večer sa hlasovalo na tom základe, že pani Badia by mohla byť menovaná výborom ITRE a v takom prípade by sme vyslali člena, EP, e člena za EPP. Ja by som chcela e, túto vec znova preskúmať. A e, tu treba jednoducho preskúmať všetky fakty, lebo mohli sa nejaké veci zmeniť a preto túto vec musíme preskúmať ešte raz. Ja by som chcela povedať, že pani Badia má rozsiahle skúsenosti. Ona v tejto oblasti funguje už veľmi dlho a z hľadiska kontinuity táto oblasť je veľmi dôležitá. Ja nemôžem hovoriť teraz o podrobnostiach. Pani Badia je super, je najlepšia, najsamlepšia, ale už trikrát bola na tomto stretnutí a E, výbor má právo e, možno nájsť nejakého nového člena alebo poslanca, poslankyňu a dať šancu aj niekomu inému. Pani Badia no, môže to isté robiť vitre. Teda teraz e, jednoducho je tu exkluzivita ísť cez ITRE a ja som hovorila s Rojom, vyhovorte so svojimi vlastnými ľuďmi. Ak sa ITRE rozhodne vyslať Badiu, tak áno, je dobrá, nech tam ide dobre. Prosím vás, zabudnite na to. Ja si myslím, že každý vie presne, aký je problém, aké sú fakty. Takže ja myslím, že dobre, mali by sme e, to nechať e, v situácii, o ktorej sme sa dohodli včera. E, ja som pánovi Rojovi už dnes hovoril a on nemá, nemá dojem, že by mal niekoho menovať za stola. Ja, ja však, hovorí rečnička, nie som spokojná s touto situáciou, pretože mali by sme zohľadniť e, nové informácie a preto by bolo dobre, keby sme o tom hlasovali znova. Jednoducho, dnes ráno sa objavili nové informácie, aby som chcela, aby sme na základe nich hlasovali ešte raz. Dobre, hovorí predsednička, ak nechcete uh, uplatniť včerajšie rozhodnutie, môžeme hlasovať aj dnes. Chcete to naozaj? E, rečnička z plena hovorí, ja si nemyslím, že máme nejakú alternatívu, pretože tá situácia sa zmenila, je nová. So, because not all of the socialists are so, okay. you know the vote is very... Takže viete, ako prebieha hlasovanie, veľmi jednoduché. Koordinátori budú hlasovať každý za svoju politickú skupinu. Mali by sme začať tu pán, pánom Skúriom. Ste za... Ďalej eh, pani Hannibal, ona je za. Pani Badiu, ďalšia skupina <laughs> liberáli, prosím, včera, včerajšok alebo dnešok? Ste zajtre? My sme o tom hovorili a máme rovnaký názor ako včera. Naša skupina e, je za včerajšie rozhodnutie. Yeah. Ja som to nechcel robiť včera, nechcel, nechcem to robiť ani dnes, ale nebudem meniť názor e, proti včerajšku. Je tu ešte niekto ďalší, kto zastupuje politickú skupinu? Dobre, takže uzatváram hlasovanie. Pani Verhaen bola schválená a ja... Pani Hannibal, ak, ak to neurobíte vy, ja to urobím. Ja budem hovoriť s pánom Roylom. Ja som to, ja som to urobil už, už dnes. Uh, takže poprosím vás, pomôžte mi. Vy ste socialistka, e, nie ja. Takže teraz by sme mohli prejsť k nasledujúcej veci wir fangen an mit, äh, also haben wir, haben wir, äh, we should have our, our voting cards, eh? Takže máme všetci hlasovacie karty, nikdy, nikdy neviete, kedy ich budete potrebovať, tak si to pripravme, prosím. Začíname správu pána Kavadu. Želáte si slovo? Áno, chceli by ste niečo povedať? Ďakujem, predsednička. Len veľmi stručne. Ďakujem všetkým, ktorí mi pomohli pri mojej práci. No a dnes, dnes počas francúzského štátneho sviatku by som vám chcel poďakovať o to viac. No dobre, mali by sme teraz za, zaspievať Marseilles? Hm, no už nie. To je taká krvavá pieseň, že ju nebudeme spievať. No a na budúce zaspievame. Dobre. 15 členov EPP, o troch je tu naviac, naviac Veronik, v poriadku. Dobre, začíname. 45 za, proti, zdržali sa zamietnutí 40, teda 50, 47 za, proti, prijali, prijatí 46 za, proti, zdržali sa zamietnutí 48 za, proti, zdržali sa prijatí 49 za, proti, zdržali sa prijatí 50 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 1 za, proti, prijatý. 58 za, proti, zdržali sa, prijatý. 59 za, proti, zdržali sa, prijatý. 60 za, proti, zdržali sa, prijatý. 61 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 62 za, proti, zdržali sa prijatí, 63 za, proti, zdržali sa prijatí, 64 za, proti, zdržali sa prijatí, budget 5 za, proti, zdržali sa prijatí, Júri 3 za, proti, zdržali sa prijatí, Júri 1 za, proti, zdržali sa prijatí. 65 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijatí. Júri 5 za, proti, zdržali sa prijatí. 68 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 69 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 70 za, proti, zdržali sa prijatí, 71 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 72 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 75 za, proti, zdržali sa prijatí, 76 za, proti, zdržali sa prijatí, 73 za, proti, zdržali sa prijatí, 74 za, proti, zdržali sa prijatí, 78 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijatí. 82 za, proti, zdržali sa prijatí. 83 za, zdržali sa Takže pardon. Osemdesiat štyri za, proti. 84 za, proti, zdržali sa. Takže elektronicky z toho overíme. Hlasovanie otvorené. Ukončené. 7 proti 7, bolo to zamietnuté. 85 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 60, 86 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 87 za, proti, zdržali sa, prijatý, kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijatý 88 a 89 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 93 za, proti, zdržali sa prijatí, 95 za, proti, zdržali sa prijatí, 96 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 97 za, proti, zdržali sa prijatí, 98 za, proti, zdržali sa prijatí, 99 za, proti, zdržali sa prijatí, 100 za, proti, zdržali sa zamietnutí 101 za, proti, zdržali sa prijatí 102 za, proti, zdržali sa prijatí 103 za, proti, zdržali sa prijatí 104 za, proti, zdržali sa zamietnutí 106 za, proti, zdržali sa prijatí 105 za, proti 105 za, proti, zdržali sa prijatí 107 za, proti, zdržali sa prijatí. Budget 2 za, proti, zdržali sa prijatí. Júri 4 za, proti, zdržali sa prijatí. 108 za, proti, zdržali sa prijatí. Júri 2 za, proti, zdržali sa prijatí. 109 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 110 za, proti, zdržali sa prijatí. 111 za, proti, zdržali sa prijatí. 112 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 114 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 115 za, proti, zdržali sa prijatý. 116 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 117 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 118 bude 4. 119 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Budget 1 za, proti, zdržali sa, prijatí. 120 za, proti, zdržali sa prijatí. Budget 3 za, proti, zdržali sa prijatí. 121, 122, stiahnuté 123 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 124 za, proti, zdržali sa prijatí. 125 za, proti, zdržali sa prijatí. 126 za, proti, zdržali sa prijatí. 127 bol stiahnutý. 128 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 129. tomu je príloha, za, proti, zdržali sa prijatí. 131 za, proti, zdržali sa prijatí. 132 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 134 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 133 za, proti zdržali sa prijatí, 135 za, proti zdržali sa prijatí, 136 za, proti zdržali sa prijatí, 137 za, proti zdržali sa prijatí, 138 za, proti zdržali sa zamietnutí, 139 za, proti zdržali sa prijatí, 140 za, proti zdržali sa prijatí, prijatý 141 za, proti zdržali sa, prijatý 142 za, proti zdržali sa, prijatý kompromis 5 za, proti zdržali sa, prijatý 144 za, proti zdržali sa, zamietnutý 145 za, proti zdržali sa, prijatý 146 za, proti zdržali sa, prijatý, 148 za, proti, zdržali sa prijatí, 1 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 2 za, proti, zdržali sa prijatí, uvedné ustanovenie A za, proti, zdržali sa prijatí, 3 za, proti, zdržali sa prijatí, 4 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 5 za, proti, zdržali sa prijatí 6 a 7 za, proti, zdržali sa prijaté 8 za, proti, zdržali sa prijatí 9 za, proti, zdržali sa zamietnutí 10 za, proti, zdržali sa prijatí 11, bol stiahnutý 12 za, proti, zdržali sa prijatí 13, stiahnutý 14 za, proti, zdržali sa pri, zamietnutí 15 za, proti zdržali sa prijatí. Úvadné ustanoviť B za, proti zdržali sa prijaté. C a D za, proti zdržali sa prijaté. 16 za, proti zdržali sa zamietnutí. 17 za, proti zdržali sa prijatí. 18 a 19 za, proti zdržali sa prijaté. Úvodné ustanovenie C za, proti zdržali sa prijaté. 20 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 21 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 24 za, bol stiahnutý 25 za, proti, zdržali sa, prijatí 22 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 23 za, proti, zdržali sa, prijatí 26 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 27 za, proti, zdržali sa, prijatí 28 za, proti, zdržali sa prijatí 29 a 30 a 31 za, proti, zdržali sa prijaté 32 za, proti, zdržali sa zamietnuté 33 za, proti, zdržali sa prijatí úvodné ustanovenie A za, proti, zdržali sa prijaté 34, 35, 36, 37 za, proti, zdržali sa prijaté 38 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, 39 za, proti, zdržali sa, prijatý, 40 za, proti, zdržali sa, prijatý, úvodné ustanovenie D, za, proti, zdržali sa, prijatí. 41 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 42 za, proti, zdržali sa, prijatý, 43 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 44 za, proti zdržali sa prijatý úvodné ustanovenie bez. O to nemusíme hlasovať. Teda záverečné hlasovanie. Elektronické hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. 23 hlasov proti dvom. Gratulujeme pán Kavada. Gratulujeme. Aj kvôli tomu, že dnes je 14. júla. no, but I, I, I, I... Yeah. During the war, huh? That, that goes very well with the Marseillaise. Huh? No, dúfam, že to všetko pôjde dobre s Marseillezou. Nevedaleva. So, Takže Katarína, chcete sa uh, vyjadriť? Uh, je, je to všetko v poriadku? Okay. Uh, very shortly. I would like to thank all... Veľmi stručne by som chcela poďakovať všetkým spravodajcom zo, eh, zo všetkých politických skupín za vynikajúco odvedenú prácu a ja dúfam, že sa vám materiál, ktorý predkladáme, bude páčiť. Dobre, v poriadku, pokračuje predsedníčka, takže púšťame sa do hlasovania pozmeňovacích e, návrhov je veľa. Neviem, či niekedy môžeme spojiť tie pozmeňovacie návrhy do skupín, ak budeme mať pocit. Povedzme, po, môžem povedať 1, 2, 3 spolu. Takže kto je za jednotku, dvojku a trojku? Vy nie. Dobre, no. <laughs> a môžete byť ale proti. No, are you in favor to... Ste za, aby sme hlasovali spolu o jednotke, dvojke, trojke? Nie. Dobre. Takže jednotka za, proti, zdržali sa, <laughs> zamietnuté. 2 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 3 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 4 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 5 za, proti, zdržali sa, prijatí. štyri za, proti, zdrhali sa prijatí 5, sme už odhlasovali, 6 za, proti, zdržali sa prijatí 7 za, proti, zdržali sa prijatí kompromis 1 za, proti, zdrhali sa prijatí. Prečo nie? Marek Migalský. Dobre, 15. Kto je za desinu? 10 za, proti, zdržali sa zamietnutí 15 za, proti, zdržali sa prijatí 16 za, proti, zdržali sa prijatí 17 za, proti, to si skontrolujeme, hlasovanie otvorené, hlasovanie ukončené, 14 proti 11, bolo to prijaté. 19 za, proti, zdržali sa, prijatý. 20 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, prijatý. 28 za, proti. Takže ešte raz 28 za, proti, zdržali sa, prijatý. 29 a 30 Ak chcete, môžeme hlasovať o 23. 23 je bezpredmetná. A 25 bola stiahnutá. Takže ideme na 28, 28 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 29 a 30 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 31 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 32 za, proti, zamietnutý. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, prijatý. A prejdeme na 36 za, proti, zdržali sa, prijatý. 37 za, proti, zdržali sa, prijatý. 38 za, proti, zdržali sa, prijatý. A teraz prejdeme na 39 a 40 za, proti, zdržali sa prijaté. 41 za, proti, zdržali sa prijatí. 43 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 46 za, proti, zdržali sa prijatí. 44 za, proti, zdržali sa prijatí. 45 za, proti, zdržali sa prijatí. 47 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijatí. Druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnutá. 48 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijatí. 55 za, proti, to si skontrolujeme. Hlasovanie je otvorené o 55. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. 56 bola stiahnutá a teraz sa 6 e, pozmeňujúcich návrhov spravodajky nemôžeme to urobiť en blok. Dobre, vidím, že nie. Dobre, 57 za, proti, zdržali sa, prijatí. 58 za, proti, zdržali sa, prijatí. 59 za, pr- proti, zdržali sa prijatí. 60 za, proti, zdržali sa prijatí. 61 za, proti, zdržali sa prijatí. 62 za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz záverečné hlasovanie. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. 23 hlasov za, 2 proti. Ďakujem veľmi pekne, pani Nevedelová. Teraz prejdeme na hlasovanie o rozpočte. Pán Lokegaard chce niečo povedať. Je, no už dobre, máte slovo, nech sa páči. Hi. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som samozrejme tiež chcel poďakovať eh, všetkým, eh, ktorí prispeli k eh, práci na tejto záležitosti a všetkým ostatným, ktorí e, boli veľmi dobrými poslucháčmi a e, konštruktívnymi partnermi v celom procese. A tiež chcem poďakovať sekretariátu a všetkým politickým poradcom za veľmi profesionálne poradenstvo a na záver aj predsedničke, ktorá ukázala veľkú odhodlanosť a vôľu v tejto veci, takže ďakujem veľmi pekne. No a Eh, z môjho pohľadu eh, tento výbor eh, skutočne sa skutočne dostal svojmu menu a vyslal jasný signál o tom, že je treba kultúru a mládež prioritizovať a to preto, aby Európa bola pripravená na veľmi konkurenčný svet 21. storočia. Tých 45 miliónov eur pre e, vzdelávanie je veľmi dôležitý signál. Ďalšou prioritou je šport. My tam e, vyslovujeme jasné požiadavky na podporu športu a e, na vybudovanie finančných základov. No a teraz je výbor konečne zjednotený v otázkach transparentnosti, komunikácia strategických projektov a aby som to všetko zhrnul, veľmi sa teším na nasledujúce mesiace, kedy budeme pokračovať v práci. A to najmä preto, lebo doteraz tá spolupráca bola veľmi plodná. Takže ďakujem vám všetkým a aj vám, pani vracednička. Difficult... Ďakujem vám, pán Lokegaard. Bola to skutočne náročná činnosť, ale a ono to aj vidno, keď sa pozriete na tie materiály. Takže pustíme sa do prvej strany. Ich sage es in, ich sage es in Deutsch. Takže po nemecky 5800 za, proti, zdržali sa, prijatí 5801 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 5802 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 5803 za, proti, zdržali sa zamietnutí 804 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Budem hovoriť len posledné tri čísla 805 za, 05 za, proti, zdržali sa zamietnutí 06 za, proti, zdržali sa zamietnutí 07 za, proti, zdržali sa zamietnutí 08 za, proti, zdržali sa zamietnutý 09 za, proti zdržali sa prijatí 10 za, proti zdržali sa prijatí 11 za, proti zdržali sa prijatí 12 za, proti zdržali sa prijatí 13 za, proti zdržali sa prijatí kompromis 1 za, proti zdržali sa prijatí 15 za, proti zdržali sa zamietnutý, 16 za, proti, zdržali sa, prijatý, 18 za, proti, zdržali sa, prijatý, 19 za, 19 bola stiahnutá, 20 za, takže za, proti, zdržali sa, zamietnutý, kompromis 2, za, proti, zdržali sa, prijatý, Dobre, tak prejdeme na 29. Za, proti, zdržali sa zamietnutí. 30 za, proti, zdržali sa. To si budeme musieť skontrolovať. Hlasovanie je otvorené. Na 30. Hlasovanie je ukončené. 14, 11 za, 14 proti, bolo to zamietnuté. 31 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 32 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 33 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 34 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 35 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 36 za, proti, zdržali sa, 35 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 36 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Je mi to ľúto, pani McClarkin. Kompromis 3, za, proti, zdržali sa, prijatí. 5838 za, proti, zdržali sa, prijatí. 39 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijatí. 41 za, proti, zdržali sa prijatí, 43 za, proti, takže ešte raz za, proti, zdržali sa prijatí. Štyridsať štyri za proti, zdržali sa zamietnutí 45 za, proti, zdržali sa zamietnutí 46 za, proti, zdržali sa zamietnutí 47 za, proti, zdržali sa Zametnutý 48 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 1 eh, No dobre, tak zdá sa, že sme skončili. Dobre, ďakujem pekne. Dobre, musíme hlasovať o mandáte pre spravodajcu. Uh, uh, návrhu komisie, takže kto je za to, aby sme dali mandát pánovi Lokegardovi, k tomu dôveruje, všetci, kto je proti, nikto, dokonca ani Migalsky nie je proti, dobre, ďakujeme veľmi pekne. Yeah. Yeah. I apologize, Lokegard. Ospravedlňujem sa vám. Pán Lokegard, ste skvelí, tak ako bola pani Trupl predtým. Je to veľmi nezavidenia hodná práca a úloha, ale zvládli ste to. Civia Costa. I have a voting list I don't have. Give it to me. Can you, Veronique give me a voting list? I don't have it. Please. We come to Don't disturb me. I'm too old to be... Uh, I have to be in line. Thank you. Nevyrušujte ma, hovorí pani predsednička. Potrebujem sa sústrediť. Takže dostávame sa k... <laughs> Dostávame sa k Silvii Kosta. Takže kompromis 9. Pardon, kompromis 1. Pani Kosta, ježiš, no zabudla som. Pani Kosta, máte samozrejme slovo. Asi by som chcela veľmi kolegom poďakovať za veľmi užitočné pripomienky. Dúfam, že ten výsledok bude užitočný pre všetkých a aj pre platformu boja proti chudobe v parlamente. Uno. Es in favor. Kompromis 1 za, proti, zdrhali sa prijatí. 4 za, proti, zdrhali sa prijatí. 5 za, proti, zdrhali sa prijatý. 6 za, proti, zdržali sa, prijatý. 8 za, proti, zdržali sa, prijatý. 10 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 9 za, teda pardon, 9 za, za, proti, ešte raz 9 za, proti, zdržali sa, prijatý. 11 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijatí. 14 za, proti, zdržali sa prijatí. Zamietnutý kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijatí. 22 za, proti, zdržali sa prijatí. 23 za, proti, zdržali sa prijatí.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 31 za, proti, zdržali sa, prijatí. 32 za, proti, zdržali sa, prijatí. 33 za, proti, zdržali sa, prijatí. 34 za, proti, zdržali sa, prijatí. 35 za, takže pardon, 34 bola zamietnutá, 35 za, proti, to si skontrolujeme, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. 17 za, 8 proti. Bolo to schválené. 36 za, proti. 36 za, proti. Zdržali sa, prijatí. 37 za, proti. Zdržali sa, prijatí. 38 za, proti. Zdržali sa, prijatí. 39 za, proti. Zdržali sa, prijatí. 40 za, je vymazanie obsahu. Dobre, pozmúci na 40 za, proti, zamietnutý. 41 za, proti, zdržali sa. Prijatý 42 za, proti, zdržali sa. Prijatý 43 za, proti, zdržali sa. Zamiet, prijatý 44 za, proti, zdržali sa. Prijatý 45 za, proti, zdržali sa. Prijatý 46 za, proti, Držali sa zamietnutí. Záverečné hlasovanie. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. 23 hlasov za, 2 proti. Gratulujeme pani Kosta. So, Takula. Um, so, now we come to Takula. Teraz správa Takula, Európsky semester. Ich habe sie nicht, das ist ja furchtbar. Ah doch, ich habe sie, ich habe sie. Macht jetzt nichts, komm. Dankeschön, ich habe es gefunden. So, Herr Takula, du... Dobre, Takula, chcete ihr niečo povedať? Kiitoksia puheenjohtaja. Korrektisti. Hm? Vážený pán Vážená pani predsednička, ja chcem všetkým poďakovať sekretariátu, asistentom, členom skupiny, e, tieňovým správodajcom, členom výboru, a chcem poďakovať aj všetkým tým, ktorí ešte vyjadrili niektoré pochybnosti ohľadne tejto správy počas hlasovania. Pozmúť sa návrh 1 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijatí, 5 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijatí prijatý. 11 za, proti, zdrali sa zamietnutí, 12 za, proti, zdrali sa prijatí, zamietnutí, 13 za, proti, zdrali sa prijatí, 14 za, proti, zdrali sa prijatí, kompromis 3 za, proti, zdrali sa prijatí, 15 a 16 za, proti, zdrali sa zamietnuté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijatí. 21 za, proti, zdrali sa zamietnutí. 24 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdrali sa prijatá, druhá časť za, proti, zdrali sa zamietnutá. 25 za, proti, zdržali sa prijatí, 26 za, proti, zdržali sa prijatý, 27 za, proti, zdržali sa, prijatý. Záverečné hlasovanie, hlasovanie je otvorené, hlasovanie je ukončené. 23 hlasov za, 2 sa zdržali. Gratulujeme pánu Takolovi. So, Teraz sa dostávame k bodu 13 nášho programu. A to je európsky rozmer v športe. Santiago, máš slovo. Ďakujem. Vážená pani predsedníčka. Moment, prosím, chvíľku strpenia, pretože hľadám svoje dokumenty. Bueno, improviso es igual, tengo en inglés. <laughs> Sí. <laughs> eh, <clears throat> bien, eh. Mali sme už e, dve e, výmeny názorov a počas nich si myslím, že už som e, informoval ako ponímam túto správu. Mal som viaceré schôdze s rozličnými kolektívmi od e, základného športu až po profesionálnych športovcov a som sa pokúsil synteticky e, zosumarizovať e, moje poznatky v tom stručnom priestore, ktorý poskytuje správa. Zohľadnil som aj pripomienky tieňových správodajcov, ako aj správodajcov z rozličných výborov a spoločne sa nám podarilo túto správu vylepšiť a dúfam, že sa nám ju podarí vylepšiť ešte aj v budúcnosti. pokiaľ ide o prvú prvé úvodné ustanovenie, to by som rád prečítal, pretože tam je naznačené, že šport prispieva k plneniu strategických cieľov E, Európskej únie cez pedagogické úsilia je zároveň e, prvkom integrácie, pretože sa aplikuje na všetkých občanov bez rozdielu na vek, národnosť, náboženstvo, sociálne postavenie a preto chcem zdôrazniť transverzálny význam športu. Rovnako chcem pripomenúť, že som veľmi podrobne E, sledoval oznámenie komisárky, je to veľmi dobré oznámenie a umožnilo to článok 165 Lisabonskej zmluvy. Ako viete, to je poprvýkrát, čo Európska únia má rozhodujúcu úlohu aj v oblasti športu. Prečítal som si správu, a vlastne je tam zdôraznená sociálna funkcia športu, kde sa zdôrazňuje samozrejme potreba podporovať e, e, šport v školských zariadeniach, podporovať šport pre telesne postihnutých, treba bojovať proti dopingu a chcem naznačiť, že je tu veľmi špeciálna zmienka o, o e, pašovaní dopingových látok, ktorá vlastne je podobná ako drogy. A myslím si, že to je veľmi dôležitá téma, ktorú treba riešiť v súvislosti s budúcnosťou našich športovcov. Treba im umožniť e, takú úroveň, aby mali dôstojný život po skončení športovej kariéry. Je tu ďalšia dôležitá téma a síce zákaz e, e, tých najnásilnejších chuligánov, ktorí sú etablovaní na európskej športovej scéne a môžu a majú prístup do štadiónov, takže tam by bolo možné prijať isté zákazy. Včera sme s polským ministrom hovorili o význame športu, či už e, pokiaľ ide o poskytovanie pracovných miest, ako aj nárast HDP v Európe, ale ešte chcem zdôrazniť, význam dobrovoľníctva vo športe. Bez dobrovoľníkov by nebolo možné udržiavať úroveň športu v Európe taký, aký ho mám, a takú, akú ho má, ju máme, najmä v kluboch, lebo tam pracuje veľa dobrovoľníkov a samozrejme potom sú tu rôzne športové asociácie a federácie. No, ešte je tu niekoľko dôležitých bodov, napríklad boj v prvom rade treba uznať vlastníctvo rozličných športových podujatí, to je veľmi dôležitá vec a môže to byť prvkom boja proti match fixingu, teda proti e, proti e, vlastne istému zneužívaniu športových súťaží. A rovnako by som chcel požiadať, aby šport e, využíval lepšie európske štruktúrálne fondy. Myslím si, že to je veľmi dôležitý bod, ktorý by mala vziať do úvahy komisia, pretože rozpočty pre šport vždy budú nízke a jedným zo spôsobov, ako získať peniaze, je, aby sa štrukturálne fondy aplikovali aj na šport, ako je to v prípade kultúry. Pokiaľ ide o športové asociácie, už som povedal, aký je taký európsky e, športový model, ktorý treba zachovať a chcem zdôrazniť dobré riadenie v športe, ktoré sa zakladá na transparentnosti a demokracii a všetky e, časti spoločnosti by tam mali byť náležite zastúpené. Význam treba pripísať aj tomu, že je potrebné e, prijať isté princípy, pokiaľ ide o vzdelávanie rozhodcov a potom, pokiaľ e, dožadujem sa vytvorenia Európskeho registru športových agentov, kde by bolo e, presne stanovené, kto sú hráči, ktorí e, majú svojich vlastných agentov, aby bola lepšia kontrola. No a potom samozrejme finančné záležitosti. Pán Dejan pripravuje veľmi dôležitú správu o finančnej transparentnosti športových klubov a to je tiež veľmi dôležitý bod. Ďalšia dôležitá téma, o ktorej sa včera hovorilo s poľským zástupcom je zachovanie integrity športových podujatí s tým, že by bola prijatá spoločná európska pen, e, trestná legislatíva, aby sa sankcionovali delikty proti integrite športových súťaží. A rovnako je dôležité vytvoriť e, arbitrážny súd pre šport, mohol by sídliť v Bruseli alebo v Luxemburgu a v súčasnosti sídli vo Švajčiarsku a riadi sa švajčiarským a nie komunitárnym právom. Už sme mali delegáciu v Austrálii a máme delegáciu v Austrálii a v USA. Prečo by tento súd nemohol mať delegáciu aj u nás? Spolupráca s tretími krajinami treba zohľadniť to, že E, časté pirátstva sa vlastne k ním dochádza v tretích krajinách a preto je dôležité, že keď sa podpíše dohoda s tretími krajinami, je dôležité zohľadniť aj tieto otázky. Rovnako je potrebné žiadať od klubov, aby bdeli nad mladými, maloletými, keď napríklad nejakého mladistvého do klubu e, angažujú, tak je dôležité, aby sa zaoberali aj jeho vzdelaním, či už v krajine pôvodu alebo v krajine, kde je angažovaný. Ďalej tu máme európsku športovú identitu. Tam by som chcel požiadať komisiu, aby zorganizovala Európsky deň športu, tak ako existujú Európske dni pre mnohé iné veci, kde by všetky krajiny a občania sa mohli rozhodnúť pre športové podujatia, ktoré by boli určené športu a treba zdôrazniť aj európske hlavné mesto športu prostredníctvom príslušných subvencií a kontroly. Ďalej je dôležité vytvoriť Európsku chartu autochtónnych športov, pretože tie sú súčasťou kultúrneho dedičstva Európy a musíme ho brániť. A možno by bolo zaujímavé zorganizovať napríklad festival, kde by boli e, ukážky týchto športov, či už každý rok alebo každé dva roky. No a potom ešte je tu program mobility pre mladých ľudí, podobne ako je to v prípade Erasmu. Vieme, že teraz sa Erasmus trochu skúma, ale možno by bolo dobré zakomponovať tam aj športovú zložku. A ešte niektoré body, cez nie, britskí poslanci hovorili o istej téme bez toho, že by poznali kauzu. Ja by som chcel navrhnúť, aby Európska E, zástava viala nad športovými podujatiami a potom mám ešte jeden návrh, opakujem, je to len návrh a je to otvorené, buď sa príjme alebo nie. To znamená, že uniformy rozličných atlétov na medzinárodných športových podujatiach by mohli používať znak svojej krajiny, ale zároveň aj znak alebo európsku e, zástavu. Nie je to povinnosť, to bude závisieť od každej krajiny, od každej federácie, či to bude považovať za vhodné alebo nie. Chcem sa poďakovať sekretariátu za podporu pri príprave tejto správy a samozrejme aj všetkým spolupracovníkom, či už v rámci e, skupiny EPP, ako aj v mojom vlastnom úrade a vám všetkým ostatným, s ktorými sme často o tejto téme diskutovali a cítil som z vašej strany naozaj veľkú a takmer prakticky jednomyselnú podporu v prospech športu. Je to prvá správa a dúfam a očakávam netrpezlivo vaše príspevky a chcem požiadať sekretariat, aby trošku e, predlžil e, lehotu na predkladanie pozmenujúcich návrhov. Bolo povedané, že E, tá lehota uplynie koncom augusta, ale vzhľadom na to, že máme dovolenkové obdobie, možno by bolo dobré trošku ho o týždeň predlžiť. Ja si myslím, že to by mohlo viesť k zlepšeniu tejto správy. Ďakujem, pani predsednička, no a očakávam vaše príspevky. No to ja iste. Eh, získate, už som videla, že pán z Ukypu sa tu zasmial, keď ste hovorili o európskej zástave. No, pán Kelly, máte slovo, nech sa páči. Uh, much, Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja by som v prvom rade chcel povedať jednu vec do záznamu. Nie je to kritika, je to len taká, taká pripomienka. Ja som dnes ráno nemohol uh, hlasovať, neviem prečo ale e, dobre, akceptujem to, lebo sa to týkalo aj ostatných. Ja si len myslím, že treba preskúmať systém z parlamentného hľadiska, pretože tu na výbore pre kultúru e, sú rôzni členovia, náhradníci, účastníci, e, títo nemôžu hlasovať ani o pozmeňovacích návrhoch. Tento systém treba preskúmať, ja som len toto chcel povedať do záznamu. No a popri tomto, aj keď som nebol schopný hlasovať, by som chcel mať príležitosť, alebo teda mal som príležitosť prečítať si E, správu pána Fisasa. Musím povedať, že je to správa vynikajúca, pretože e, hovorí o všetkých hlavných e, veciach, ktoré treba spomenúť a takisto upozorňuje na oblasti, kde treba konať. Takže by som skutočne chcel poďakovať pánovi Fisas a Excelovi za jeho vynikajúcu prácu. No a um, ďalej k záležitostiam, na ktoré by som chcel upozorniť osobitne, ženy a šport. Na toto on upozorňuje a ja by som to chcel zdôrazniť. A je to jeden z dôvodov, respektíve e, sú dôvody, pre ktoré sa ženy nezúčastňujú na e, športových aktivitách a um, pán Fisas upozorňuje, že e, jedným dôsledkom, alebo možno aj príčinou je aj to, že ženy nie sú dostatočne zastúpené v športových organizáciách a to sa potom premieta aj do celkovej účasti, aby som mu chcel poďakovať za toto upozornenie. A uh, Tiež e, je v správe zdôraznený hospodársky rozmer športu. Mnoho ľudí, ktorých e, šport nezaujíma ako taký, toto neuznáva, e, ale šport predstavuje 3,6 európskeho HDP, čo je veľmi veľa. A šport má potenciál rozvíjať najmä cestovný ruch a Dobrovoľníci, to je ďalšia téma, ktorú pán Fisas tiež zdôrazňuje a takisto upozorňuje na ďalší problém, kde existuje pnutie medzi národnými týmami a a klubmi. Jednoducho, že hráči by mali mať slobodu hrať za národné týmy bez ohľadu na to, z akého sú, alebo v akom klube momentálne pôsobia. To je vec, ktorú treba riešiť na európskej úrovni. Financovanie športu musí byť dostatočné a s týmto súhlasím a tu by som chcel upozorniť na možnosť využívania štruktúrnych fondov. Ja tam predkladám pozmeňovací e, návrh a ak by tento e, bol schválený, tak by otvoril možnosť získania financovania športových aktivít e, v tomto, v tomto rámci štruktúrnych fondov, čo si myslím, že je možnosť dôležitá. Pokiaľ ide o agentov, tam má pán Fizas absolútnu pravdu, toto treba rozvinúť. A Európsky arbitrážny súd s, tým, e, s týmto tiež e, súhlasím. Toto nie je e, konečné riešenie problémov a nie je možné nahradiť rozhodovanie na národnej úrovni. aj keď mm, a mm, keby takéto teleso vzniklo, tak by nám to ušetrilo mnoho problémov tiež e, hovorí o európskych hlavných mestách športu a ja si myslím, že by sme určite mali podporiť myšlienku Európskeho hlavného mesta športu a ak takéto niečo by sa presadilo, tak mám pocit, že, že v danom roku by e, sa sústredili Európou podporované športové aktivity práve do týchto miest, lebo nemôžeme e, robiť všetko všade. No a myslím si, že myšlienka Európskeho hlavného mesta športu je celkom pekná Takisto súhlasím s vlajkou. Mali by sme e, presadzovať európsku vlajku na e, veľkých podujatiach, pretože veľa ľudí e, nemyslí na európsku vlajku. Vstýčuje sa národná vlajka, ale ja myslím, že keby sa vstýčovala aj európska, tak by sme priblížili Európu ľuďom. No a v závere hovorí o natívnych športoch alebo domorodých športoch a ja si myslím, že aj tu môžeme pomôcť pri zbližovaní a e, pri podpore tej kultúrnej rôznorodosti aj prostredníctvom športu. A záverom by som chcel povedať, že je to vynikajúca správa. Ja by som chcel správodajcovi poďakovať a myslím si, že tých pár pozmeňovacích návrhov, ktoré, bolo predložené, ktoré boli predložené, môžu e, ešte zlepšiť túto správu. A ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. ešte k tomu prvému príspevku. Všetci máte právo predkladať pozmeňujúce návrhy, prihlasovať sa o slovo ste veľmi usilovní, ale problém je, že ste náhradníci a môžete hlasovať len vtedy, keď chýba ja eh, plnoprávny člen, eh, možno keď ide eh, o váš návrh, môžete sa dohodnúť s kolegom, že budete hlasovať hlasovať namiesto neho, ale keď je on za váš návrh, tak je to v podstate jedno. No a keďže ste, ale mm, aj keď ste usilovný náhradník, na tom nič nezmeníme, ja to chápem. Medzi sebou sa musíme nejak dohodnúť. Dobre, stručne, pán Kelly. Áno, určite. Ja nechcem, aby to bola nejaká osobná záležitosť, nejaký osobný spor. Len keď sa pozrieme na štruktúru Európskeho parlamentu a jeho fungovanie, tak ja si myslím, že toto je vec, ktorú by bolo treba upraviť v rokovacom poriadku. No je to tak, ako v každom inom eh, parlamente. Eh, plnoprávni členovia hlasujú a náhradníci hlasujú, ak nahrádzajú plnoprávnych členov. Dobre, teraz do diskusie sa prihlásilo 13 ľudí. Ak chcete ísť eh, ešte dnes domov, tak vás by som vás chcela požiadať, aby ste sa vyjadrovali stručne neopakovali to, čo hovorili ľudia pred vami. Ak budete stručne a výstižní, prosím, a nezačínate zase od Adama. Pani Boskurt. Eh, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pán Vizas, vy ste to včera povedali už sám. O tejto veci by sa dalo veľa hovoriť a je možno príliš málo miesta, takže my to skúsime nejak e, ešte upraviť pozmeňovacími návrhmi tú správu, ale e, veľmi radi s vami budeme spolupracovať. Chceli by sme sa pozrieť aj na oblasť spravodlivosti, kde sa tiež pripravuje správa. V tejto správe je tých zaujímavých a dôležitých vecí viacero a pri takýchto e, rozprávach e, vzniká nebezpečenstvo, že sa to zvrhne všetko len na, rozpr- e, len na rozprávu o futbale, ale treba ten šport vnímať široko. Ja by som chcela povedať pár veľmi stručných pripomienok. Budem sa naozaj snažiť hovoriť veľmi krátko, ale v, nielen vo vašej správe, ale aj v oznámení komisie mi chýba jedna vec. Trocha tam absentujú reálne aktivity. Ja by som chcela, aby sme riešili aj tú aktívnu stránku, teda, ale ja viem, že komisia by mala navrhnúť nejaké konkrétne činnosti. No a v oblasti dopingu domnievam sa, že by sme nemali e, boju proti dopingu e, obetovať za základné práva. Isté, boj proti dopingu je veľmi dôležitý, ale netreba zabúdať na to, že aj športovci majú určité základné práva, právo na súkromie, a tak ďalej. Pokiaľ ide o mm, ten, tu, ten pojem dual career, teda dvojitej kariéry, tak e, ja e, som hovorila s mnohými športovcami a dá sa povedať, že až do strednej školy to všetko ide dobre, ale potom sa situácia komplikuje, e, pretože ak e, športovec, športovec chce vyštudovať na uni, e, univerzitu alebo vysokú školu, tak, e, tak s tými rôznymi transfermi medzi klubmi, tak jednoducho to štúdium sa prerušuje, je to komplikované. Takže toto by sa malo zvýrazniť a mm, treba povedať, že e, diplom e, tiež je dôležitý, ale udelovanie týchto diplomov je tiež problematické. K arbitráži, e, toto je veľmi dôležité. Aj včera sa o tomto hovorilo E, teda pán minister hovoril o tom, že toto sú veci, ktoré by mohli ísť aj na súd, takéto spory, ale toto je pre mňa príliš komplikované, možno by ste vedeli vysvetliť, čo je vlastne pointou, pretože ak by sme vytvorili nejaký, nejakú európsku e, pobočku arbitrážneho súdu, no neviem, ako by to fungovalo. E, agenti hráčov, to je pre mňa tiež komplikovaná zaujímavá vec a systém TMS, ktorý, pre, ktorý propaguje FIFA, ten, tomu celkom nerozumiem a Mm, e, systém TMS sa neuplatňuje na všetkých hráčov, napríklad už len vo futbale. Takže toto je vec, ktorú by sme tiež mali preskúmať a to je z mojej strany všetko. Veľmi sa teším na spoluprácu. Dankeschön. Herr Migalski. Ďakujem veľmi pekne, pán Migalsky. Ďakujem bardzo. Ja będę trochę bardziej krytyczny, dlatego... Ďakujem, ja budem e, možno troška kritickejší, pre, pretože ako zástanca Európskej únie sa zároveň domnievam, že e, správy, ako je táto, skôr e, spôsobia, že ľudia nebudú mať radi Európsku úniu, namiesto toho, aby si ju obľúbili, pretože na mnohých miestach vo vašej správe sú záležitosti, ktoré by tam podľa mňa nemali byť a ja upozorním na 3 či 4 takéto veci, ktoré podľa môjho názoru sa do tej správy dostali omylom alebo e, nemali, nepatria tam. V prvom rade princíp, takto existuje to princíp, že by sme nemali vytvárať veci, ktoré naozaj nie sú nevyhnutné. Vy ste do textu dali viacero takýchto záležitostí, ktoré naozaj nie sú potrebné. Napríklad v bode 9, v bode 9 e, zdôrazňujete, že je e, dôležité, dôležitý prevod práv na základe e, modelov na vysielanie teda zápasov, že e, je potrebné vytvoriť e, nejaký model teritoriálny a ja si myslím, že toto môže v konečnom dôsledku vypáliť negatívne, pretože ak chcete vytvoriť, to, to je jedna vec, ďalej, ak chcete vytvoriť nejaký európsky register športových agentov, toto je podľa mňa nadbytočná vec, ďalej chcete vytvoriť európsku arbitrážnu komoru, toto takisto podľa môjho názoru je nepotrebný krok a navyše veľmi nákladný, pretože uh, treba sa spýtať európskeho daňového poplatníka, či v súčasnom čase skutočne by sa jeho peniaze mali používať na takéto veci. E, ďalej voláte potom, aby sa e, konal každoročne nejaký deň športu a e, ja by som povedal, že takýchto dní už v Európe je veľa. Čiže otázka je, či potrebujeme ešte jeden na európskej úrovni, pretože skutočne takýchto príležitostí je v priebehu roka dosť. A ďalej voláte po podpore iniciatívy Európskeho hlavného mesta športu. Áno, je Európske hlavné mesto kultúry, ale nevidím dôvod, prečo by sa malo vytvárať ďalšie takéto e, de, e, hlavné mesto športu. Ďalej v bode 26. To, bolo veľmi, e, to bola vec veľmi zaujímavá pre britskú tlač, ale takisto sa k tomu vyjadrovala aj tlač a média v Polsku teda e, to, aby na európskych podujatiach e, viala aj európska vlajka a že vy teda predpokladáte, že Európanov, alebo teda ľudí v Európe, to prinúti zamyslieť sa nad Európou, ale um, a predpokladám, že na, e, na dresoch by potom malo byť aj logo Európy. A mne sa to zdá troška zvláštne, lebo nevidím, prečo by to malo byť potrebné, pretože ak národným symbolom Polska je, e, je orol, tak ja neviem, či chcete, aby tie európske e, hviezdičky boli pri tom orlovi, alebo okolo neho, alebo za ním, alebo ako, ako si to predstavujete, ako by, ako, ako by to vlastne bolo graficky, graficky zariadené. Uh, hello. <coughs> Uh, okay. uh, well, I'd like to start... Ak môžem, tak by som chcel uh, na začiatok povedať jednu vec. Uh, pán Fisas má v niečom pravdu. V športe môžu ľudia nájsť spoločnú reč. Ja hrám futbal, alebo tá hral som takmer na každej úrovni a šport vám dáva jednu vec a to šancu dosiahnuť sny, alebo ešte viac než e, tie, tie najväčšie sny. Ľudia, ktorí by sa niekedy, povedzme, alebo teda nikdy, povedzme, nestretli z rôznych, e, z, z rôznych etnických skupín, kultúr, e, rôzneho výrovýznania, sa stretávajú práve v športe. A ja keď som si čítal túto správu, tak som nevedel, či sa mám smiať alebo plakať, pretože ak sa <laughs> pozrieme na to, čo napríklad len dnes ne, anglické noviny hovoria, tak to je, to, je, to je úplne neuveriteľné. Faktom je, že E, to je to konkrétne, teda hovorím o tej vlajke. Toto je vlajka, pozor. Pozor, toto není, toto není Murdoková e, e, tlač, toto... No. Toto je e, vlajka, e, teda, ktorú e, vy chcete, aby E, sa vstýčovala pri podujatiach, aby bola na dresoch atlétov, ale zároveň je to vlajka, ktorú sa snažíme vypustiť z ústavy, pretože je veľmi nepopulárna na celom kontinente. kontinente. Čiže napríklad v mojej vlastnej krajine v Spojenom, Spojenom kráľovstve 50 ľudí, 50% ľudí chce opustiť Európsku úniu. Toto, na, e, toto minimálne tvrdia najnovšie štatistiky, čiže je mi to ľúto, ale ak máme takúto vlajku eh, vstýčovať na rôznych podujatiach, kde eh, ľudia ako eh, naši veľkí športovci budú vlastne sa na ne musieť pozerať a budú musieť mať na drese, tak pre mnohých ľudí v Spojenom kráľovstve to bude vyslovene odpudzujúce. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsedníčka. Máte tu, máte tu noviny, máte tu televíziu, zviditeľňujete sa, ale nemáte pravdu. No, je mi to ľúto, ale nemôžeme o takýchto veciach teraz e, tu debatovať. My sa snažíme e, vypracovať dobrú politiku športu a jednoducho vlajka to je len jeden návrh. No tak skrátka, mali by ste so pre, si to prečítať, ten návrh, to je návrh, to, to, je, to je vec, ktorá zatiaľ nie je záväzná a dobre, to, čo píše britská tlač tohto typu, tak ja neviem, no, to nie je vždy smerodatné. Pán Belet. Thanks very much. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Ja budem hovoriť veľmi stručne. V prvom rade k návrhu správodajcu by som chcel predložiť pozmeňovací e, návrh, aby Murdochova vlajka viala e, na všetkých dresoch. Teda e, to, čo píšu Sunday Times a tak, toto všetko podľa mňa treba dať na všetky dresy v Európe, pretože tak to bude najlepšie. Každopádne ja chcem poďakovať Ehm, Santiagovi, spravodajcovi za veľmi reálne návrhy. Santiago, ja som vám to, ja som vám to hovoril, je veľmi jasné a teda bolo, bolo predvídateľné, že médiá sa do vás pustia za tieto veci, ale ehm, ja si myslím, že viacerí kolegovia, ktorí tu kritizujú tieto návrhy, tak ehm, ich možno len nesprávne pochopili, ale keď hovoríte o o vlajke a o tribunáli. Tu nejde o to, že by sme chceli, aby Európa takéto veci robila sama. Nie, to by malo ísť eh, to akéhosi samovládnutia, čiže tie športové asociácie by si mali tieto veci robiť sami. My chceme skrátka podporiť napríklad eh, dobré riadenie, dobrý manažment vo futbale aj v iných športoch a to nie je nejaké zasahovanie z európskej úrovne do týchto športov. Ide len o zlepšenie situácie. A takisto sa to týka aj iných športov, napríklad agenti hráčov. Hej. Keď e, chceme podporiť vytvorenie celoeurópskeho registračného systému, tak tým nehovoríme a spravodajca tým netvrdí, že to musí byť, musí byť drahí kolegové, organizované Európskou úniou. Toto v správe nie je. My v tejto správe navrhujeme len to, aby e, tie rokovania, ktoré momentálne prebiehajú medzi Európskou komisiou a e, agentmi hráčov, aby to v podstate vyplynulo do nejakého samo, systému samovládnutia, kde si títo agenti vytvoria vlastnú databázu. Čiže ja by som e, to takto neposúval e, britskej tlače, už vôbec by som, by som ju potom nečítal, aspoň nie túto tlač, pretože to je jednoducho skutočne všetko uh, e, bolox, ako hovoria Briti. No a E, ja by som sa chcel e, teraz venovať niekoľkým veciam, ktoré spomenul spravodajca vo svojej správe. Boj proti korupcii, boj proti dopingu, to sú skutočne priority a e, v správe sú tieto, tieto priority skutočne zhrnuté. Je veľmi dôležité podporovať fair play a je mi ľúto, že použijem znova príklad, ktorý, ktorý vychádza z anglickej Premier League a teraz necitujem zo Sunday Times, ale z Independentu z minulého týždňa, kde bol uvádzaný príklad Manchester City. To je klub, ktorý E, uzavrel dohodu o sponzorstve na 400 miliónov, pardon, 4 milióny e, e, Libier s aerolinkami a UEFA, do toho začala, a UEFA to teraz začala skúmať. Čiže Európa to nechce riešiť z tej našej úrovne. Toto, toto je vecou organizácie ako je UEFA. My len chceme povedať, že podporujeme UEFA v jej požiadavkách na transparentnosť. Teda keď UEFA začne skúmať, či e, táto sponzorská dohoda nenarúša to rovné hracie pole, tak e, my ju v tom podporujeme. Jednoducho e, my hovoríme, nechajme, aby, nech, nechajme UEFA nech robí svoju prácu a nech podporuje fair play a v tejto správe jednoducho nehovoríme nič iné. My podporujeme dobrý manažment a samovládu. Ja by som Chcem len povedať kolegovi, ktorý tu bežne nebýva, je to pekné, že ste tu dnes. E, je pekné, že, ale chcem vám povedať, že v zmluve je uvedené, že treba rešpektovať športové zväzy a asociácie. Majú svoju autonómiu a samostatnosť, ale keď FIFA a UEFA a iné medzinárodné asociácie nás požiadajú o pomoc, tak my sa musíme snažiť my nevytvárame pravidlá, môžeme akurát vytvoriť nejakú platformu, takže je to inak, ako ste povedali. Vy to chápete vždy len po svojom a nie tak, ako je to napísané. No a teraz slovo dostáva pán Boris. Ďakujem veľmi pekne. Ja poviem len pár slov k európskej vlajke, ale nielen k nej. V prvom rade chcem poďakovať pánovi Fisasovi za túto správu, pretože Ide o správu, ktorá e, má dopad na e, celú športovú komunitu v Európe a je e, veľmi očakávaná a potrebná. Po vyhlásení polského ministra pre šport budú podniknuté špecifické aktivity v priebehu nasledujúceho pol roka, teda polského predsedníctva a my máme novú politiku športu na úrovni Európy, ktorá je zakotvená v zmluve, takže teraz je potrebné vyplniť ju reálnymi aktivitami. No a teraz k tomu, čo napísal pán Vizas do správy. Ja si myslím, že e, podpora transparentnosti a fair play v športe je veľmi dôležitá a e, to aj z hľadiska výchovy budúcich generácií e, športovcov a športovkyň. V športe korupcia a zverejňovanie e, zárobkov športových agentov e, sú veľmi dôležité veci, teda boj proti korupcii samozrejme. A e, tie, tie dvojité kariéry, teda športovci, ktorí popri tom robia niečo iné, takisto je potrebné zabezpečiť podporu. No a vlajka, toto je záležitosť, ktorá mňa ako Poliaka napríklad nestavia do rozporu s povedzme pánom Pisasom, ktorý je, ktorý je Španiel, alebo s e, pani predsedničkou, ktorá je Nemka a veľmi hypoteticky na, e, na, na futbalovom pohári v roku 2012 nevidím žiadny problém s tým, aby naši hráči e, mali na dresoch svoje vlastné vlajky alebo symboly a takisto európsku vlajku alebo európske symboly. Ja si myslím, že týmto smerom by sme sa mali vydať. Thank you. Um, there are few areas that have an important Ďakujem veľmi pekne, hovorí rečnička. Je veľmi málo vecí, ktoré majú aj miestnu, aj nadnárodnú dimenziu a jednou z týchto oblastí je šport. Takže ja si myslím, že šport je práve veľmi unikátnou oblasťou a ťažko hľadať nejaký ekvivalent. Eh, je veľmi dôležité, aby sme aby sme zabezpečili, že eh, princíp subsidiarity nebude narušený, Um, a zároveň treba mm, povedať jednu ďalšiu vec, pretože my v podstate uvažujeme uh, o tom, aký rozmer dáme športu poprvýkrát. A uh, tu by sme mali uvažovať nad tým, e, čo športové hnutie môže znamenať pre, Euró- pre Európu a nie ako športovým hnutím podporiť Európsku úniu. Čiže my môžeme uh, hovoriť o budovaní identity Európana prostredníctvom športu, ale otázka európskej vlajky, európskych symbolov na, e, na našich národných dresoch, to je niečo absolútne nepriateľné pre e, minimálne teda občanov Veľkej Británie. Jednoducho e, Spojené kráľovstvo um, Spojené kráľovstvo pozostáva z niekoľkých krajín, Škótsko, Wales, Severné Írsko, odmietajú dokonca britskú vlajku na svojich vlastných dresoch. Čiže nemôžete nútiť alebo vnúcovať európsku identitu ľuďom, akí odmietajú. A ja si myslím, že ak sa vydáme takýmito e, projektmi, ktoré slúžia len e, len márny, márnivosti e, na európskej úrovni, tak si myslím, že poškodíme dobré meno a tu treba tiež zvažovať, k čomu by došlo a ako logisticky by sa riešila situácia, keby povedzme nejaké európske mužstvo hralo s mužstvom inej krajiny. No a mm, my často, keď, hovorí, keď hovoríme o športe, tak e, sa dostaneme k debate o futbale špecificky. A e, ja som veľmi rada, že ste e, hovorili vo vašej správe o výcviku a výchove hráčov na tej, na tej vstupnej úrovni, na tej najnižšej úrovni a že hovoríte o tom, že šport môže ľudí zbližovať. Na toto by sme sa mali zameriavať a nie na to, ako prostredníctvom športu vybudovať nejakú európsku identitu. Ale. No, ďakujem pekne. A poviem to eh, teraz uh, naposledy. Toto nie je správa o európskej vlajke. Táto správa ani nenariaduje, aby zástava bola niekde umiestnená. Je to vynikajúca správa o mnohých dôležitých veciach v športe. A je tam jeden stručný návrh, čo by sa mohlo urobiť nemusí každý ešte raz opakovať, prečo nie. Pravdepodobne sa to nestane, ale mohol by predložiť len takýto návrh. Je to len krátka veta v tejto vynikajúcej správe. Ak chcete hovoriť len o tomto, tak musím povedať, že to je skutočne smutné. My musíme hovoriť o niečom inom ako len o zástave. Skutočne sa len zosmiešňujeme, keď hovoríme len o, o tomto jednom návrhu. Myslím, že by sme mali byť trochu serióznejší, aj tá správa je seriózna a navrhuje dôležité veci pani Nevedalová. A prosím, nie o zastave. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja by som chcela pochváliť pána spravodajcu za veľmi dobrý návrh, veľmi sa mi páči. A určite veľmi zaujímavý je bod číslo 8, že keď hovoríme o športovcoch, mali by sme hovoriť o rovnakom sociálnom zabezpečení ako u pracovníkov. Toto je veľmi dôležitý bod a myslím si, že je to veľmi, veľmi zaujímavé z toho pohľadu, že oni napríklad majú veľakrát úrazy. Veľa športovcov sa e, zameriava iba na šport a potom napríklad neštudujú a naozaj majú potom veľké problémy nájsť nejaké uplatnenie. Čiže je to veľmi dôležité určite z nášho pohľadu. E, Ďalej sa mi páči bod číslo 11, štrukturálne fondy, ktoré boli spomínané už niekoľkokrát. Dúfam, že je tu dnes s nami komisia. Ja by som možno rada počula od nich, aký majú návrh v tejto oblasti a či naozaj bude vytvorený nejaký štrukturálny fond, z ktorého sa budú môcť financovať športové aktivity. A veľmi zaujímavé a dôležité je, aby sa v tejto oblasti spomenuli aj amatérske združenia, čiže nie iba profesionálne športové kluby, ale takisto aj malé amatérske športy, aby sa mohli podporovať. Veľmi krátko. Uh, Eh, keď hovoríme o mobilnom programe alebo programe mobility pre atlétov, možno je to iba chyba prekladu, ale ja by som tam bola rada, keby tam nebolo napísané slovo atléti, ale mladí študenti, športovci pretože keď sme hovorili napríklad aj o Erasme pre športovcov alebo o nejakom ďalšom inom programe, to je podľa mňa veľmi dôležité práve pre nich vytvoriť. Čiže možno urobiť iba maličkú zmenu, pretože atleti v mojom vnímaní sú napríklad nie hokejisti. A práve pre mladých hokejistov to možno môže byť zaujímavé, keďže máme ho príklad a tá výmena môže byť e, pre nich veľmi, veľmi zaujímavá nebudem hovoriť o zástave ale podľa mňa je to veľmi dobrý nápad ak by sme mali aj slovenskú aj európsku pretože to podporuje určite európsku identitu u občanov a u športovcov. ďakujem vám pekne. Dobre, nechajme ich tam, kde sú. Pán Pago. Köszönöm a szót, elnök asszony. Magyarul fogok beszélni, mert eh, angol szerettem volna hozzászólni. Ďakujem pekne. Ja som sa hovorí najskôr po anglicky, ale nechcel by som tým spôsobiť nejaké problémy. Ja myslím, že kolega povie niečo k bodu 5 o tých agresívnych a brutálnych športových fanúšikoch. Ja som rád, že tento bod je obsahom tej správy. No a môj kolega Santiago to zohľadnil. Existujú športy, ktorý sa už dosiahol istý pokrok. Táto správa sa mi veľmi páči. Mnohí vedia, že v tomto výbore som len krátko, som veľmi rád, že som členom a na tejto správe vidím, aký obrovský kus práce vykonal uh, spravodajca a ostatní kolegovia. Mám len stručnú otázku k bodu 25, ktorý sa týka príspevku pani Boskur, kde sa hovorí o mobilite a komisiou sa už hovorilo o športovom programe Erasmus, o programe pre mladých športovcov. Ja by som sa chcel spýtať, či má o tomto nejaké predstavy, ktoré by nám mohol trochu detálnejšie predstaviť. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani predsednička. Chcem sa dotknúť e, témy alebo bodu, e, o ktorom sme ešte nehovorili. Vzdelávanie my sme takisto výborom pre vzdelávanie a výchovu a šport má nielen fyzickú dimenziu, pokiaľ ide o blahodárne účinky na zdravie, ale aj sociálny aspekt. E, tam sú kolektívne hodnoty, ktoré sa zhodnocujú a to by sa malo stať neoddeliteľnou súčasťou európskeho školského systému od najmladšieho veku. Preto podporujem návrh, aby do športu plynuli prostriedky zo štrukturálnych fondov, pretože to podporuje kohéznu politiku a mnohé e, projekty sú dokonca aj oprávnené z hľadiska štrukturálnych e, fondov. Preto je dôležité, aby sme využili všetky možnosti, ktoré by mohli podporiť európsku stratégiu v oblasti športu. E, máme tu excelentné spôsoby, ako komunikovať tieto veci. Napríklad každý rok, keď stanovíme hlavné mesto Európy v športovej oblasti, to je veľmi dobrá myšlienka. A ja si myslím, že e, tie návrhy, ktoré tu Santiago predniesol, e, tak naozaj podporujú e, niektoré spoločné aspekty a napríklad aj návrh e, vlajky je skvelým nápadom, ako zviditeľniť Európu. Ako? Marko? Ja by som sa chcel e, vlastne vyjadriť iba e, k tým aspektom správy, e, ako nám povedal Santiago, e, správa ako celok je veľmi dobrá a priam excelentne vypracovaná, komplexná. Chcel by som zdôrazniť význam otázky žien, pretože e, na, od Olympiádu roku 2012 treba e, si spomenúť na to, že sú krajiny vo svete, kde ženy nemôžu slobodne e, sa venovať športu a preto Európska únia by mala zdôrazniť hodnotu rovnosti aj v tejto oblasti. Nazdávam sa, že treba zdôrazniť aj možnosť, možno prostredníctvom štrukturálnych fondov, podporiť možnosť a zvýšiť možnosť venovať sa športu prostredníctvom výstavby športových zariadení. A na záver ešte chcem povedať, že európska vlajka veje na hlavných inštitucionálnych budovách a ja úprimne si myslím, že keď vlaje na našich budovách, tak by mohla sa nachádzať aj na športových dresoch. No, z nedost- kvôli nedostatku času poviem len, že je to dobrá správa a predložím niektoré pozmeňujúce návrhy. Pani Hannibal, prosím, nezastáva. Dobre, ďakujem pekne, predsednička. Ja by som chcela len povedať, že z britského pohľadu to nie je názor nás všetkých a súhlasím s tým, čo ste povedali, predsednička. Je to len návrh tejto správe. E, dá sa to vymazať, môžem predložiť návrh na vymazanie a nemyslím, že táto e, správa je o nútení nejakej európskej identity niekomu inému. A chcem to len povedať e, ako pripomienku k tomu, čo povedali ostatní Briti v, tejto, v tomto výbore. No a myslím, že sa vystavujeme riziku, že sa nebudeme sústrediť na dôležité správy, pretože ešte raz chcem poďakovať spravodajcovi za vynikajúcu správu. No a nadväžom na to, čo hovoril Markus o ženách v športe. A tu môžeme prispieť k reálnym zmenám a myslím, že na tom sa aj zhodneme, takže dúfam, že to budeme k tomu pristupovať konštruktívne. Ďalej, veľká sociálna dimenzia. Nehovorili sme veľmi o zdraví, ale to treba presadzovať. No a maďarský kolega hovoril o diskriminácii a financovaní. Myslím, že futbal vo Veľkej Británii má pomerne, alebo je pomerne nechválne známy. No a budúci rok sa uskutoční v, vo Veľkej, uskutoční vo Veľkej Británii olympijské hry. Vyšleme tam delegáciu no a dúfam, že táto delegácia, táto návšteva bude o tom, čo môžeme robiť pre šport eh, s ohľadom na Olympiádu a treba sa zbaviť tých myšlienok, ktoré niektorí majú, eh, že to je, eh, že Európa chce nejak okupovať európsky šport. To tak vôbec nie je. Je to vynikajúca správa, ktorú by sme mali všetci z celého srdca podporiť. Ďakujem pekne. Pán Lokegard. Ďakujem, predsednička. No a čo sa týka citlivosti tejto otázky, tak to tiež poviem po dánsky, tak ako, povedali, tak ako to povedali moje kolegovia z Polska. predsednička, spravodajca hovoril o všetkých politických skupinách. Ja by som chcel za moju politickú skupinu povedať, že podporujem jeho správu. Je vynikajúca, seriózna, zaoberá sa všetkým, čo je v tomto zmysle nevyhnutné. A keď hovoríme o článku 165 Lisabonskej zmluvy, tak um, to je dobrý základ. No a v mene ALDE by som chcel povedať, že podľa môjho názoru tu ide hlavne o sociálnu dimenziu športu, ako spájať občanov, podporovať kohéziu, eh, verejné zdravie, ako prioritizovať. No a myslím, že sa treba sústrediť na túto súdržnosť práve Európskej únie aj s ohľadom na verejné zdravie. Myslím, že tam máme možnosť dostať šport do popredia. No a pani McClarkin, no musím uznať, že treba dávať pozor a tu nemôžeme e, spúšťať nejakú emocionálne nabitú diskusiu o hymne, zástave a tak ďalej pretože občania k tomu záujmu veľmi rýchlo odmietavý postoj. Samozrejme, dôležitú úlohu zohráva aj populizmus, ale aj tak si myslím, že ak začneme hovoriť o zástave, tak sa dostaneme na veľmi tenký lát. V Dánsku bol podobný článok, v podstate úplne rovnaký. A je to prieskum verejnej mienky a 80% občanov si myslí, že to je, že to je mm, zlá myšlienka. A je to bod, ktorý treba, treba zohľadniť. A ja súhlasím s tým, že takýto návrh sa dá samozrejme predložiť. Je to dobrovoľné, dá sa to aj vyškrtnúť, ale keď ide o šport a naše diskusie, tak to, takéto niečo treba zohľadniť aj v našich diskusiách. A totiž nedá šancu e, populizmu e, celú diskusiu zabrzdiť a zdeformovať. No a skutočne nemôžeme dávať populistom takúto príležitosť. Dobre, ďakujem pekne. Ešte stručne pán Kelly. Ďakujem pekne, len stručne. Opa, zopakujem a podporím to, čo ste povedali vy, pani Hannibal v prospech eh, britskej tlače. Toto je návrh, odporúčanie. správodajca predloží návrhy, my o tom hovoríme a potom budeme hlasovať. No a ďalej eh, o tej informácii, že 50% Britov chce opustiť EÚ, to nie je prekvapivé, pretože eh, získavalo negatívne informácie zle vykladané. Myslím, že musíme jasne presadzovať my našu myšlienku. Uh, chcel by som povedať, že najhoršou, najhoršou najhorším PR mechanizmom na svete. Ľudia nás kritizujú a my nereagujeme. Myslím, že teraz je čas zareagovať. No a uh, treba uh, nejak zmeniť naše pasy, uh, pretože britská tlach ich môže nejaká, môže sa nejak na, ne, na ne napichnúť a zneužiť to. Dobre, ďakujem pekne. No a všetci vedia, že v Lisabonskej zmluve je aj možnosť opustiť Európsku úniu. No a na záver by som rada povedal niečo aj ja. Ja by som chcela, aby sme do správy uvedli následovnú vec. Nesmieme zabúdať na to, že ženy vo futbale nesmú byť diskriminované. A to z jedného hľadiska. Olympijské pravidlá predpisujú, aké oblečenie sa nosí, preto sú olympijské pravidla. Všetci nosia to isté. Všetko je jasne stanovené. Na aký šport sa čo, čo treba nosiť. No a čo robia krajiny ako Irán napríklad? Oni zistili, alebo vynašli, že sa treba úplne zabaliť a to sa im dokonca povolilo. A to vedie k tomu, že ženy z moslimských krajín, ktoré sa doteraz snažili neplávať s nejakou baskou, ale v normálnych eh, plavkách alebo eh, športovať v normálnych tričkách, tak sa to neodváže, pretože iné im ukazujú, že je dovolené zahaliť sa od hlavy až po pety. A ja som sa hambila, keď ženské, ženské futbalové družstvo v Iráne na futbalovom stretnutí moslimských krajín, uskutočnilo sa to v Iráne, bol tam zápas, ktoré sa tiež, a tie ženy sa tiež, Nemky sa zahalili rovnako ako, ako moslimky. ja som sa spýtala, či majú v hlave všetko v poriadku. No a milý Santiago, musíme si to, musíme sa nad tým zamyslieť. Dodržiavanie olympijských pravidel o oblečení, netreba hovoriť o moslimoch, treba to tam jasne tak napísať. A musíme napísať FIFA a všetkým ostatným, že treba zaistiť, aby ženy, ktoré sa odvážia výjsť zo svojho geta, aby sa tým netlačili späť, že my budeme akceptovať, že niektoré športy musia ženy E, hrať zahalené od hlavy až po pety. No, mňa to teda veľmi rozčuluje. Mm, a slovo dá v podstate komisii. Ďakujem veľmi pekne. Chcem v prvom rade poďakovať spravodajcovi za veľmi informatívnu a komplexnú správu a e, ceníme si aj veľmi plodnú diskusiu na tomto výbore. Sme veľmi vďační za túto správu, pretože tá správa do veľkej miery odráža to, ako komisia uvažuje o športe v európskom rozmere na základe zmluvy. Správa zdôrazňuje e, významné hodnoty, ktoré sú športu vlastné a e, tiež jeho organizáciám a Eh, upozorňuje na najväčšie výzvy a zdôrazňuje tiež, že toto je veľmi dôležitá, možno budem troška protirečiť vám, eh, tá správa tiež zdôrazňuje, že šport prispieva k, ku stratégiu kontextu, kontextu Európa 2020 a k cieľom Európa 2020. Podľa, môj, eh, podľa nášho názoru správa je veľmi vyvážená, hovoríme o sociálnom, o ekonomickom rozmere a o špecifických organizáciách v tomto sektore. A správa tiež vníma ten sektor ako celok e, tak zo strany profesionál, profesionálov ako aj amatérov. Takže komisia podporuje celkové význenie správy a domnievame sa, že do veľkej miery tá správa je v súlade s našim oznámením. No a pokiaľ ide o konkrétne záležitosti v tejto správe, Um, niekoľko mm, týchto bodov je možné um, porovnať s konkrétnymi aktivitami akčného plánu, ktorý bol prijatý 20. mája a e, budú sa tieto veci riešiť aj v e, novej pracovnej štruktúre, ktorú vytvárame. Komisia plánuje prispievať k týmto činnostiam a k budúcnosti a budeme chcieť implementovať e, niektoré z návrhov a určite minimálne tie návrhy, ktoré sme zaradili do nášho, do nášho oznámenia. A okrem iného môžem uviezť štúdie, ktoré sa realizujú v oblastiach napríklad teda e, sú, sú štúdie, ktoré sa budú realizovať, ktoré sa realizujú, ktoré očakávame a napríklad e, bola rozbehnutá štúdia o národnej legislatíve na boj proti podvodom v športe, teda ide o ten match fixing, teda o dohováranie zápasov a E, tu e, budeme skúmať e, možnosť predloženia návrhu na rozhodnutie, na rozhodnutie rady, ktoré by sa zaoberalo bojom proti týmto neduhom a práca na tejto veci by sa mohla rozbehnúť čoskoro. Takisto bude rozbehnutá štúdia o hospodárskych a právnych aspektoch transferov hráčov. Toto by sa malo začať ešte tento rok. A takisto rozbehneme štúdiu o um, možnosti monitorovania športu na úrovni Európskej únie. Toto je téma, ktorá, e, ktorú som správe nezaznamenal nezaznamenala. Malo by ísť o záležitosť e, založenú na reálne, reálnych e, podkladoch, teda evidence-based. Takisto rozvineme štúdiu na tému, ako šport prispieva k sociálnemu rozvoju v Európe. A ja mám dve pripomienky, v ktorých možno budem trocha nesúhlasiť so správou, najmä s tým, čo spravodajca povedal eh, ohľadom budúcnosti a zdravia, pretože v správe sa píše, že zdravie a eh, fyzická činnosť eh, by nemali byť témou, ktorou sa zaoberá Európska únia a my nesúhlasíme v oznámení s takýmto tvrdením. A napríklad uvediem, že sme nedávno predložili politický program a sme pripravení v roku 2000, teda my sme od roku 2009 financovali aktivity, e, ktoré nadvezujú na toto prepojenie športu a zdravia. No a e, ďalej bola položená niekoľkokrát otázka, otázka na štruktúrne fondy e, a to, ako financovať športové aktivity z štruktúrnych fondov. Musím povedať, že my sa veľmi snažíme a spolupracujeme s kolegami v iných útvaroch komisie a snažíme sa zabezpečiť to, aby si šport našiel tak v spoločnom strategickom rámci, ako aj v, teda momentálne sa hovorí o týchto veciach vo všeobecnom nariadení, o fondoch a o RDF, ASF. A posledná vec, ktorú k tomuto chcem povedať, Vyzvali ste komisiu, aby podporila, eh, alebo vyzývate komisiu, aby podporila európsku identitu prostredníctvom športu a vo všeobecnosti musím povedať áno, zvýšená viditeľnosť a eh, podpora identity cez zviditeľňovanie vlajky, to je vec, proti ktorej principiálne nie sme, ale je to iste veľmi kontroverzná diskusia, ktorú môžeme pozorovať aj tu eh, na parlamente. Takže sa tešíme na konečný návrh. Ďakujem pekne nie som si istá, keď ste, keď, či ste si prečítali správu, keď hovoríte, že sa tvrdí, že šport nezohráva úlohu pre zdravie. Ja som si ju prečítala, možno pán Santiago de Fisas nám možno niečo k tomu povedať, ale tak ďakujem veľmi pekne, pán Fisas. Ešte raz na záver, ale prosím, nehovorme o zástave. Gracias. Gracias, ďakujem, vážená pani predsednička. Na záver budem hovoriť trochu o zástave. Ja som všetko pozorne sledovala. Chcem tu povedať niečo za kolegov, ktorí e, sú tu noví alebo poprvýkrát v tomto výbore. Ja som mnohokrát opakoval, že táto správa a šport v Európskej únii má jasne vymedzené hranice, princíp subsidiarity a špecifickosti vo športe. Myslím si, že som to dostatočne vysvetlil pri mnohých e, príležitostiach. V prvom rade E, som bol e, ministrom pre šport v Španielsku a v Španielsku e, šport riešia regióny, miestne samozprávy, autonómne samozprávy a moje právomoci na celoštátnej úrovni boli relatívne redukované, ale nehovorím to o európskych kompetenciách. Pani Pak veľmi dobre povedala, že z mnohých inštitúcií a asociácií E, nám hovoria, príjmite nejaké pravidlá, lebo to potrebujeme. A o to som sa snažil. Na druhej strane tu máme špecifickosť. Poznám šport. Ja, môj šport je veľmi klasický, veľmi britský. Je to golf. Hral som v španielskom týme pre golf a som členom Kráľovského golfového klubu a veľmi dobre poznám špecifickosť športu, i to, čo si vo Veľkej Británii o športe myslia. Ale mám jednu vec. Verím v špecifickosť športu, ale šport ako nič vo svete je nad zákony. A to je veľmi dôležité a potrebujem zdôrazniť to. Šport treba sledovať prípad po prípade, ne, nedá sa tam aplikovať jedno všeobecné pravidlo. Myslím si, že to je veľmi dôležité povedať. Ale E, je tam veľmi veľa špecifických bodov. E, a ešte dva, dve veci. Poprvé, venoval som veľkú pozornosť výberu slov tam, kde sa hovorí umiestniť európsku zástavu okrem ešte zástav jednotlivých národných myslím tým aj na britskú národnosť, na uniformy, na športové dresy. Opakujem, aj som to zopakoval, bol to návrh. Nežiadam to ako povinnosť. Kto chce, nech to urobí, kto nechce, nech to nerobí. Ale ja som pro europeista, som presvedčený a preto mi dovolte, aby som to v mojej správe aspoň navrhol. A ešte je tu isté e, protirečenie pani McClarkin, keď hovoríte, že treba sa zaoberať základným športom. Samozrejme, ale to by sme zachádzali do kompetencií e, národných štátov a e, myslím si, že my sa musíme snažiť podporovať rozvoj základného športu, ale ak niečo prináleží štátom a regiónom, tak to je práve e, podporovať základný šport aby sme, oni musia, my môžeme všeobecne podporovať, ale keby sme my chceli ísť do reg- regiónov, tak to by vlastne sme zasahovali do princípu subsidiarity, lebo to je niečo, e, čo prináleží miestnym samosprávam, regiónom a tak ďalej. Neznamená to, že to nemáme podporovať, ale e, o spôsobe organizácie základného športu musia rozhodovať miestne samosprávy. Chcem sa všetkým poďakovať za pripomienky Niektoré tu odzneli často, napríklad pani, pán Boskurt a ďalšie, e, tento športový arbitrážny súd. Áno, tu je istý problém, to je problém, ktorý vyplýva z toho, že keď niekto má šport, e, problém v športe s dopingom napríklad, tak je sankcionovaný mm, zvyčajne e, túto sankciu stanoví nejaká športová federácia a športovec, e, e, napríklad športovec nie len štátny, ale ktorý aj nejakej federácii patrí, tak tento e, športist, športovec sa nakoniec obráti na vyšší súd, športový súd, ktorý sídli v Lozán. A ak nesúhlasí s týmto arbitrážnym športovým súdom ako ktorýkoľvek iný občan môže sa odvolať na bežnú judikatúru, na občianské súdy a môže dôjsť k prípadom, že dôjde k inému rozhodnutiu. Už bol taký prípad, keď bol e, športovec odsúdený na vylúčenie zo športových súťaží na dva roky a potom občiansky súd uznal jeho argumenty a e, zmenil rozsudok. Takže ja by som bol za to, aby napríklad ten, existovala nejaká anténa, nejaká jedna zložka súdneho dvora v Luxemburgu, ktorý by sa aj týmito vecami zaoberal. Lebo v Európe, treba uznať, máme inú legislatívu, ako je Švajčarska. E, je na to e, príklad, má to už Austrália a majú to aj Spojené štáty. Takže o to tu vlastne ide. Myslím si, že sme sa tu hovorilo o štruktúrálnych fondoch a o ženách. E, ženy sú veľmi dôležité, téma ženy je dôležitá vo všetkých aspektoch. Ja som tu ten problém spomenul, viem, že riešenie nie je ľahké. Nie som za to, aby sa tu stanovovali kvóty a povinný počet žien v športových e, federáciách alebo inštitúciách, ale myslím si, že tie názory, ktoré tu odzneli zo strany pani Pak sú veľmi cenné a mali by sme sa snažiť Ehm, o nejaký pozmenujúci návrh v tom zmysle, aby sme sa vyhli eh, vyhli diskriminácii žien, aby sa ženy ehm, nezúčastňovali olympijských hier alebo iných športových súťaží, napríklad zahalené alebo v nejakých eh, iných úboroch. Eh, pozrite sa, keď si pozriete na úvodné ustanovenie B, tam sa hovorí, že vzhľadom na to, že šport je determinujúci pre zdravie a je hlavným prvkom, dôležitým prvkom kvalitnej výchovy, tak ja si myslím, že toto je jedna z mojich myšlienok, jedna z mojich predstav a len pre krátkosť času som sa nemohol dotknúť všetkých aspektov, nemohol som vysvetliť všetko, čo som chcel vysvetliť. Človek, ktorý sa venuje športu, tak eh, šetrí veľké finančné prostriedky pre zdravotníctvo a preto ja šport podporujem. Sú tu ďalšie otázky, o ktorých si môžeme pohovoriť, ale myslím si, že to hlavné tu už odznelo a bolo dostatočne vyjasnené. Ďakujem. No, ďakujem pekne. Faktom ostáva, že v úvodnom ustanovení B sa hovorí o zdraví. Ak si prečítate odôvodnenie kolegu, tak je tam celý uh, odsek o zdraví, športe. Problém je, že tá správa musela byť stručná. My ju môžeme predložiť, e, takže e, k zdraviu ešte predlož, predložíme nejaký e, pozmeňujúci návrh. Pani Holman nám dala tento podnet. Dobre, a my sme povedali, že nebudeme, nie je lehota na 31. augusta, ale 6. septembra. Rozumeli všetci, 6. september je lehota na podávanie pozmeňujúcich návrhov. Dobre, ďakujem veľmi pekne za rozpravu. Obohatili ju mm, ľudia, ktorí tu zvyčajne nebývajú. No a dostávame sa k bodu 14, ktorý kolega až tak nebude zaujímať. Je to pozícia parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2012, Není zmien a doplnení rady. Všetky oddely, pán Lokegaard, máte slovo. To poviem veľmi ja budem hovoriť veľmi stručne, vzhľadom k tomu, že všetky moje návrhy e, sa do správy dostali a hlasovali sme o rozpočte pred pár minútami a ako každý vidí, máme tu 4 body. Prvý bod sa týka programu vzdelávania, celoživotné vzdelávanie, druhý bod sa týka športu, tretí bod sa týka e, celé tej diskusie o rezervách a na záver štvrtý bod sa e, týka európskych škôl. Takže ja si myslím, že na základe týchto štyroch bodov sme veľmi dobre pripravení a máme to všetko veľmi dobre pokryté, takže to je v podstate všetko, lebo ja som už hovoril o týchto veciach minimálne, teraz, e, teda troch z týchto kapitol, keď sme hovorili o rozpočte. To je z mojej strany všetko. Ali, ma? You want? Please. Chcete niečo povedať? No, nech sa páči. Ja som mm, už povedala moje pripomienky, len eh, opakujem, že musíme byť opatrní, keď minieme peniaze iných eh, ľudí. Cením si a vážim si prácu, ktorú pána Lockegarda a som rád, že on si vypočuje eh, pozorne moje pripomienky. Ja som podpor, podporila pre šport. Je to len 8 miliónov a moje pozmienujúce návrhy boli ušetriť rozpočte 152 miliónov. Dúfam, že sa nám to podarí trochu viac racionalizovať, ako len žiadať o viac peňazí, pretože je jednoduché žiadať a míňať peniaze iných. Dobre, ale jedná sa tu o naše deti. Jedná sa o naše deti. Ak budete vy nejaké mať, tak aj o vaše. A máme len malú časť rozpočtu, na, no, na vzdelanie dávame skručím veľmi málo. Dá sa šetriť. Samozrejme, ja som za to, aby sme šetrili na iných miestach, ale nie pri vzdelávaní. Toto treba dávať viac. Dobre. Ešte pani Paliadeli. Thank you, Mr. Chairman. Έχουμε ήδη συνεργαστεί με τον κύριο Λόκεγκαρτ πολύ καλά. Už sme veľmi dobre spolupracovali s pánom Lockegaardom na rozpočtových pozmenujúcich návrhoch. Chcela by som ešte povedať niečo, čo som osobne povedala. Myslím si, že v tomto stručnom e, texte chýba dôležitý prvok, zmienka o kultúre, ale myslím si, že vďaka nášmu pozmenujúcemu e, návrhu to môžeme preklenúť. Hovorí sa tam o športe, o žurnalistike, o médiách, ale kultúra tam totálne chýba. Myslím si však, že vďaka nášmu pozmeňujúcemu návrhu e, tento nedostatok napravíme a myslím si, že je veľmi dôležité uviesť, lebo to je jeden z dôležitých kohezných nástrojov kultúra a je dôležité, aby bola financovaná tiež adekvátnym spôsobom. Ďakujem. Uh, Martin. Pán Martin. Ďakujem. Predsednička, vy ste hovorili práve o tom, že je veľa oblastí, e, kde sa za to, aby sa šetrilo. Mohli by ste nám to trochu upresniť, čo tým presne myslíte? to teraz neurobím, pretože my hovoríme o našom rozpočte a ten by som rada navýšila. V inom výbore by som k tomu rada zaujíme, zaujíme stanovisko. Ja som povedala, že nechcem, aby sme e, oblasti, ktoré sa týkajú nadchádzajúcich generácií, vzdelávanie, kultúra, e, tam nemôžeme škrtať e, rozpočet, ale musíme to navýšiť. Ja nemusím ma teraz vysvetľovať, kde treba šetriť. No, ako sa teraz hlási kolega Belet. Ďakujem. Len jedna stručná pripomienka. Podporujeme návrh stanoviska spravodajcu. Len pripomienka bodu 3, ktorá, ktorý je sformulovaný veľmi kriticky a negatívne. Možno by sme to mohli zmeniť nejak, to povedať, eh, povedať rovnakú vec, ale pozitívnejšie a požiadať komisiu, aby eh, vynakladala väčšie úsilie eh, v súvislosti s médiami a teda. Teraz komisia. No, čo sa týka prvých dvoch bodov. Vzdelávanie šport. Vítame znenie správy. Jedna pripomienka. Je tu žiadosť o dvojnásobý rozpočet v ďalšom viacročnom finančnom rámci pre vzdelávanie, ako ste si ste všimli. A tak komisia navrhuje zvýšiť rozpočet o viac ako 70 v porovnaní s, s 7-ročným obdobím. Ale ako ste si iste všimli, keďže máme rastúci profil, to znamená, že do roku, v roku 2020 to bude viac ako zdvojnásobenie v porovnaní s roku 2013. To je návrh komisie. Uvidíme, kam sa dostaneme. Ďakujem pekne. Ďakujem. No a túto debatu môžeme tým uzavrieť. 6. septembra je lehota na prekladanie pozmeňujúcich návrhov. Pán Lukegar, chcete niečo dodať? Nie? Dobre. No a teraz prejdeme k bodu 15. Pán Migalský tu už nie je, ale je tu predsa len... No škoda. Dobre, nová reakcia na menice sa susedstvo. Ďakujem veľmi pekne. Ja som nevedel, že ten predchádzajúci bod bude taký stručný a že práca pôjde tak rýchlo. No, na úvod eh, chcem povedať, eh, že máme, máme veľmi málo času a eh, veľmi veľké obmedzenia pre túto prácu. Prosím, myslite na to a rýchlo zvolte tieňových spravodajcov, aby sme mohli čo najrýchlejšie postupovať. No, vo svetle tých jasných obmedzení môj pozmeňujúci, môj návrh, e, stanoviska má len 6 e, bodov. No teraz ich prejdem. bode číslo 1 žiadame spravili rozdelenie finančných programov európskej politiky susedstva. Myslíme, že treba ešte že treba sa venovať Severnej Afrike sme svetkami tej arabskej jary, arabského, arabských postaní. No a Európska únia zatiaľ zlyháva v pomoci týmto krajinám. No a naši spojenci na druhej strane, strane Stredozemného mora od nás pomoc očakávajú a myslím, že treba vystupovať veľmi aktívne. A rovnaká vec platí aj pre našich eh, východných susedov, kde naši susedia majú problémy s demokraciou. Myslím tým Bielorusko napríklad. Myslím, že majú právo očakávať o nás politickú, logistickú a inú podporu. Bude číslo 2. Žiadame o zlepšenie vzdelávacích príležitostí pre mládež, z krajín, ktorých sa týka politika susedstva. Ja myslím, že mládež v týchto krajinách sú budúci lídry. No a myslím, že treba im umožniť, podporiť ich, zjednodušiť ich prácu, zjednodušiť prístup do Európy a podeliť sa o naše skúsenosti, naše know-how. Pretože toto musíme odovzdať ďalej mládeži v krajín európskej politiky susedstva. Bod číslo 3 je vytvorenie Euró Európsko-stredomorskej univerzity. Táto by vzdelávala ľudí a budúcich expertov na problematiku politiky susedstva. Takéto niečo funguje v Slovensku a tento príklad treba podporovať aj ďalej. Treba toto investovať viac finančných prostriedkov, pretože vytvorenie takejto univerzity pomôže tak nám, členským štátom EÚ a tým krajinám, ktoré sa chcú stať chcú vstúpiť do Európskej únie v bode 4. Navrhujeme zlepšiť synergické efekty medzi programom Mládež v pohybe a inými programami. Tento bod sa týka tiež toho, čo je uvedené v bode číslo 2. No a v poslednom bode e, vyzývame ESVČ, aby e, podporilo občianskú spoločnosť, e, slobodu médií, a podporu a zavedenie demokratického systému a právneho štátu vo všetkých krajinách, tak e, na východ ako aj juh. Príklad Bieloruska. Tu už zaznel bieloruské členstvo v Euroneste e, bolo pozastavené. No a my podporujeme proeurópske tendencie v týchto krajinách, chceme ich podporiť, rovnako ako chceme podporiť slobodné médiá. No a na záver dúfam, že bude, budete mať dostatok času na prekladanie pozmeňujúcich návrhov. Teším sa na našu spoluprácu a čo sa týka tieňových spravodajcov, tak myslím, že socialisti si už zvolili svojich tieňových spravodajcov, no a myslím, že aj ostatné skupiny tak skoro urobia. Takže budeme môcť pokračovať v práci hneď po letných prázdninách. No, časový limit je veľmi krátky, ale tak dúfam, že sa nám podarí veľmi rýchlo spolupracovať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Dovolte mi niečo dodať. Viete, že ja nie som e, veľkou podporkyňou písomných vyhlásení, ale je písomné vyhlásenie, ktoré nás vyzýva e, práve pre e, susedné krajiny otvoriť programy celoživotného vzdelávania. Ja toto vyhlásenie, túto deklaráciu nepodporím, pretože to musíme robiť tu. A preto by som bod číslo 2 vyjadril ešte jasnejšie a napísala tam priamo, preto Vyzývame členské štáty a komisiu mm, umožnite študentom e, mať e, prístup k vzdelávaniu, ale nie otvoriť naše programy celoživotného vzdelávania susedským, susedným krajinám. Myslím, že lepšie, keď to nebude len také obmedzené. A keď hovoríte o študentoch Education Europe, tak by bolo lepšie a napísať tam otvoriť to. No a to znamená toto, toto písomné prehlásenie toto je v poriadku. Takže sledujeme rovnakú líniu a je našou povinnosťou my nemôžeme vytvárať eh, a písať nejaké písomné prehlásenia, ktoré skončia v koši. My musíme riadne a naozaj žiadať komisiu, aby, aby, aby sme to urobili. Urobíte tak? Dobre. Dobre, teraz pani Nevedelová. Ďakujem vám pekne. Ja by som podporila rada pána spravodajcu v tom, že naozaj e, chcem, aby bolo zaznamenané, že naozaj bolo na to veľmi málo času a dúfam, že to sa už nikdy nestane. Naozaj e, musíme výjsť v ústrety svojim kolegom z iných výborov. Ja to chápem, ale aby sme my potom boli pod nejakým tlakom je trošku nespravodlivé. Eh, každopádne myslím si, že tento návrh je v poriadku celkom. Eh, pán spravodajca je známy tým, že sa veľmi zaoberá európskou politikou susedstva a má na to svoj špecifický názor a veľmi ju podporuje. Takže myslím si, že je to aj vidno na tom návrhu, ktorý sám predložil. Eh, z môjho pohľadu je veľmi dôležité to, čo už bolo spomenuté viackrát, podporiť mobilitu študentov a akademických pracovníkov v rámci európskej politiky susedstva, čiže medzi krajinami, ktoré s nami susedia a Európskou úniou, viacej podporiť spoločné programy ako Erasmus Mundus a ďalšie, ako je štrukturovaná spolupráca spolupráca e, na univerzitách, program Tempus. E, určite e, je výhodné, ak si budeme zdieľať informácie medzi našimi systémami a systémami v týchto susedných krajinách, ktoré možno čoskoro sa stanú aj členmi Európskej únie, čiže je to veľmi dôležité. A určite je to veľmi dôležité aj z pohľadu medzikultúrneho dialógu, pretože veľakrát sa stáva už v poslednom čase v Európskej únii, že máme rôzne tlaky a e, boje proti migrácii, migrantom a podobne. Čiže je veľmi dôležité aj týmto spôsobom e, spolupracovať a zistiť, že sme vlastne v podstate rovnakí, že tie naše rozdiely nie sú až také veľké a preto si myslím, že je to, je to veľmi dôležité tam spomenúť. Nebudem hovoriť dlho, bolo veľmi málo času, my predložíme ako skupina určite pozmeňovacie návrhy, ale každopádne budeme komunikovať so spravodajcom. Držím palce a ďakujem vám pekne. Um, uh, ďakujem pani predsedníčka, ďakujem spravodajcovi, lebo je naozaj ťažké e, niekoľkými slovami povedať veľa. Chcem navrhnúť, aby sme sa zaoberali aj zložkou cezhraničnej spolupráce problematikou susedstva, Myslím si, že takto môžeme zblížiť občanov e, k nejakej politike, môžeme navrhovať plány, ktoré by rozvíjali konkrétne aktivity v bežnom živote občianskeho spoločenstva a mohli by predstavovať pridanú hodnotu. Týka sa to najmä vzdelávania, výchovy, lebo to si myslím, že práve týmito prostriedkami možno rozvíjať demokraciu. A takisto to môžeme prostredníctvom riadenia administratívy presadzovať. Myslím si, že to môže naozaj priniesť veľa týmto krajinám a treba tak viac e, rozvíjať túto oblasť, lebo to predstavuje menej ako 10 politiky susedstva. Ďakujem, Marko. Ďakujem, vážená pani predsednička. Návrh správodajcu je veľmi dobrý a spôsob, ako pristupuje k správe, najmä aj pokiaľ ide o euro e, Mediteránnu univerzitu, lebo to je myšlienka, ktorá takisto je už zvažovaná v tejto oblasti. Je to naozaj veľmi zaujímavý prvok. Mobilita. Zdieľam plne jeho názor a pr- som presvedčený, že prostredníctvom pozmenujúcich návrhov e, nájdeme zhodu. Myslím si, že to bude príspevok, ktorý môže náš výbor priniesť výboru pre zahraničné vzťahy. Pán Matula je tieňovým spravodajcom, už tam pracuje. No je tu ešte zastupca komisie. Áno, nech sa páči, máte slova. Neboli ste tu, keď hovoril, ale prečítali ste si, čo napísal. Ja sa ospravedlňujem, že som prišiel troška neskôr chcel by som povedať len toľko, že po nedávnom oznámení NP Prepačte, mohli by ste sa predstaviť? Ja som Vito Morali z Európskej komisie DG Vzdelávanie kultúra a mám na starosti program Erasmus Mundus. Teraz sa niečo deje bez mikrofónu. Dobre, takže ak ma počujete, no, ja, toto, to, toto nie je komisia, to je e, zahraničná služba. Dal by som samozrejme najprv slovo e, kolegovi z komisie, ale pre nás to je v poriadku. Ja si myslím, že Erik má v tejto debate veľmi dôležitý hlas, takže ja by som mu dal slovo. Takže, no, máte slovo. Dobre, takže <laughs> ospravedlňujem sa ešte raz. Som teda z e, generálneho riaditeľstva vzdelávania kultúra a mám na starosti program Erasmus Mundus. A chcel by som povedať e, pár slov k tomu, čo som si práve vypočul. Ja som stihol tie posledné príspevky. Komisia e, na základe oznámenia ANT by veľmi rada zvýšila mieru participácie susediacich krajín, a to tak na východe ako aj na juhu, vo svojich programoch. A špecificky Eh, chceme otvoriť určité rozpočtové prostriedky už na začiatku nasledujúceho školského roka v roku 2011, teda eh, zhruba 20 miliónov eur a chceli by sme prostredníctvom týchto prostriedkov financovať určitú mobilitu v tomto akademickom roku. A bude sa to diať prostredníctvom Activity 2 v programe Erasmus Mundus, čo sa špecificky zameriava na eh, sused, susediace krajiny. Ale Ehm, prostriedkov je pre nasledujúce dva roky behu programu viac, než sa pôvodne očakávalo. Takže to je pozitívum. A tiež sa predpokladajú väčšie finančné prostriedky eh, pre program Youth in Action a program Tempus, ktorý má podporovať budovanie kapacít v týchto susediacich krajinách, takisto dostane viac peňazí. A tiež program Culture and E-Twinning. Ja by som rád povedal aj to, že v súčasnosti pracujeme na návrhu Európskej komisie pre ďalšiu generáciu programov a chceli by sme vypracovať špecifickú aktivitu pre susediace krajiny, e, kde by sme chceli zlúčiť tú časť budovania kapacít, ktorá v súčasnosti sa nachádza skôr v programe Tempus a e, tú časť mobility, ktorá v súčasnosti je pokrytá programom Erasmus Mundus. Takže um, chceli by sme, aby tieto aktivity boli špecificky zamerané na susediace krajiny. Ďakujem veľmi pekne a teraz teda zástupca uh, e, EES. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja by som chcel dodať len jednu vec a to, že plne podporujem aj menom ES všetky záležitosti, e, všetky body, ktoré boli spomenuté, ktoré podľa nás sú veľmi dobré a dôležité z hľadiska pridanej hodnoty k, tomuto, e, k tomu, čo už je teraz oznámenia. E, tie návrhy, ktoré prichádzajú od Európskej komisie, tak v podstate smerujú k podpore tých vašich návrhov. Ähm, Komisia však ešte vždy od nás dostáva peniaze na, na to, aby sme robili to, čo robím, to, čo chceme, no a preto by som sa tomu chcela ešte venovať. V budúcom roku môžeme navýšiť len Erasmus Mundus, aj rok potom. Len málo nových nástrojov môžeme využívať z programu celoživotného vzdelávania, ale v správe pána Migalského treba poukázať na budúcnosť byť text, ktorý hovorí otvorenie pre, nové programy musia byť otvorené pre politiku susedstva v oblasti vzdelávania a výchovy. Čo to neznamená, že to musí byť eh, za z nášho rozpočtu. Aj dnes eh, otvorenie pre štáty Západného Balkónu nechcem eh, čo z nášho rozpočtu, ale z rozpočtu EPA. No a tie peniaze, ktoré pôjdu tam, z týchto oblastí, môžu ísť potom na celoživotné vzdelávanie, na program, tie veľké programy mobility. Takže treba robiť o, o veci na budúci rok, treba sa venovať v budúcom roku, no a okrem toho potom povedať na ďalšie programovacie obdobie treba predpokladať zapojenie týchto krajín do našich programov vzdelávania a výchovy. Potom tam budú obsiahnuté obe myšlienky. Chápete? Dobre, pán Migalský ešte. Ďakujem pekne. Ja s vami súhlasím a, a e, myslím si, že tieto programy by mali byť plne otvorené teda hovorila o tom aj pani Nevedialová, aj pani predsednička. Ja dúfam, že si to nájde miesto v tom konečnom znení tohto stanoviska. A takisto vítam fakt, že EPP už menovala svojho tieňového spravodajcu. Toto určite vítam a pustíme sa hneď do práce. V skutočnosti cezhraničný charakter a konkrétne projekty, o ktorých sa hovorí v tomto stanovisku, e, netreba zanedbávať. E, pani Pak aj s pani Nevedelovou hovorili o tomto fakte a takisto e, o tom hovoril zástupca komisie, keď sa dotkol programu Tempu za Erasmus Mundus. A ja si myslím, že všetky tieto myšlienky, všetky tieto návrhy môžeme len podporiť a ak sú finančné prostriedky a politická vôľa, tak potom je to všetko v poriadku. Takisto vítam fakt, že že, e, že zahraničná služba e, podporuje e, túto našu aktivitu a teším sa na spoluprácu s kolegami. Napriek času dúfam, že skončíme na čas. Amigalsky. Ďakujem pekne. pomigalsky návrhy pozmeňujúcich návrhov očakávame do 8. septembra. Takže to budeme mať trochu viacej času. 8. september lehota na prekladanie pozmeňujúcich návrhov. Ďakujem pekne. Bod 16. Schválenie rozhodnutí koordinátorov. Ehm, dnes ráno sme to ešte raz potvrdili všetky ostatné otázky, o ktorých sme včera hovorili. Má niekto nejaké pripomienky? Nie. Bod 17. Rôzne otázky. Tiež niečo. No a tak bod 18. Ďalšie zasadnutie sa uskutoční 4. a 5. októbra a koordinátori zasadnú 12. septembra v Štrásburgu. Teraz sa ďakujem za toto príjemné doobede, želám vám pekné leto a dúfam, že v dobrej nálade sa vrátite na jeseň, pretože nás čakajú konfrontácie s komisiou. Takže <laughs> ešte raz dovidenia. A ďakujem tlmočníkom. Ja vám želám pekné prázdniny.